A teraz prejdeme k správe o interinstitucionálnych rokovaniach, pokiaľ ide o copyright v rámci digitálneho jednotného vnútorného trhu. A slovo bezprostredne dostáva spravodajca stanoviska Nikola Danti, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som náhradným spravodajcom, pretože spravodajca, ktorý sa venoval celej tejto téme, bohužiaľ, sa mu nepodarilo završiť to v rámci toho obdobia, ktoré mám k dispozícii, takže ja iba takú stručnú informáciu vám poskytnem v duchu toho, tej správy, ktorú Kathleen za ostatné dni pripravila. Ako viete, rokovania o tejto smernici sa ukončili v stredu 13. februára po intenzívnych sériách trialógov, ktoré sa udiali a konali v Štrasburgu v tom týždni, ako viete. Inko a ďalšie výbory podľa článku 4, kde majú zdieľané kompetencie podľa článku 13, sa venovali tejto téme, takže sa budem sústrediť hlavne na ten článok 13, ktorý sa venuje otázke využívania chránených obsahov. Dohoda ohľadne článku 13 vychádza z definície poskytovateľov služieb online obsahu, ktorý sa týka toho, čo pokrýva článok 13, vychádzajúc z návrhu pôvodného návrhu komisie, vychádzajúc definizione che abbiamo in smernici. L'articolo 13 si basa su un sistema di autorizzazioni fornite dai titolari. Tento článok vychádza zo systému autorizácií držiteľov garancií. To znamená, bola tu dohoda o licenciách, recipročnej spolupráce medzi poskytovateľmi služieb a táto dohoda teraz obsahuje možnosť, pokiaľ ide o získanie takejto autorizácie a neberie sa tu do úvahy prístup, ktorý vlastne podporil náš výbor IMKO vo viacerých dôležitých bodoch. A boli tu odchýlky, ktoré sa týkajú toho, čo bolo prijaté našom výbore pred rokom. Ja osobne som spokojný z toho, že Rada a parlament dosiahli dohodu, pokiaľ ide o takéto komplexné témy. Je to veľmi dôležitá téma na to, aby sme mali férovejšie digitálne hospodárstvo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz by som sa chcela poďakovať Katrin Steiler za všetko to, čo spravila. Ďakujem za to, že ste to, tieto slova uznania vyjadrili aj vy. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu, ktorým je podpora férovosti a transparentnosti pri využívaní služieb online a slovo dostane Šaldemoza, nech sa páči. Môžete nás informovať o interinstitucionálnych rokovaniach. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť materinským jazykom, dánštinou, nie je tu až toľko kolegov. Ja som skutočne rada, že môžem povedať tomuto výboru, že sa nám podarilo vstúpiť do politickej dohody ohľadne návrhu, ktorý sa týka podpory férovosti. Ja si myslím, že môžem povedať, že toto je príklad toho, ako sme my schopní rýchlo pracovať a reagovať. Môžem vám uviesť určité príklady. Ja som zaslala návrh správy v decembri roku 2018, aby bol preložený a minulý týždeň sme vlastne vstúpili do dohody eh, s radou. Ja si myslím, že to je skutočne veľký počin, nebolo to ľahké. Mali sme tri trialógy, Prvý sa koná v decembri, potom 28. januára a potom 12. a 13. februára. A toto viedlo k politickej dohode. Neviem, či chcete, aby som teraz hovorila o detailoch, ale mám pár informácií k tejto téme ohľadne toho, čo sa udialo. Počuli sme jednu Mali sme tu teda konkrétne záležitosti v rámci tých rokovaní. Otázka bola, ako zabezpečiť bezpečnosť a férovosť na týchto platformách, či to urobíme prostredníctvom transparentnosti alebo prostredníctvom iných požiadaviek, ktoré súvisia s férovosťou. A to bola vlastne aj ten spor, ktorý sme tu mali na úrovni rady. Rada povedala, aby som to tak mohla pomenovať, že je možné zabezpečiť férovosť prostredníctvom transparentnosti, ale parlament chcel, aby bol v rámci toho predmetu začlenený a v rámci toho cieľa bola začlenená jednotl- boli začlenené jednotlivé úrovne férovosti. A na záver sme vlastne vstúpili do dohody v tom zmysle, pretože tu boli prvky, ktoré tam boli obsiahnuté a týkali sa férovosti. Nie teda jasným, takým jasným spôsobom, akým by sme si to boli želali my, ale stačilo to. A ja si myslím, že toto je jeden z tých kľúčových prvkov v rámci tohto návrhu. Takisto to bola jedna z tých najobťažnejších vecí. My sme vstúpili do politickej dohody, to znamená, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu, že budeme mať väčšiu transparentnosť pokiaľ ide o tých, ktorí využívajú tieto platformy a takisto aj pokiaľ ide o platformy samotné. My si myslíme, že je to určitý pokrok. A je to prvý krok. Myslím, že v budúcnosti budeme potrebovať ešte ďalej sa venovať týmto témam, ale hovoríme tu vlastne o týchto digitálnych platformách a musíme sa z tohto celého procesu ponaučiť. Máme tu možnosti kontrol, máme tu pravidlá, ktoré to zabezpečujú, máme Takže toto je všetko z mojej strany, pokiaľ ide o tú férovosť, ale takisto sú tu aj ďalšie veci, ktoré tam boli obsiahnuté. Myslím si, že bolo dobrým nápadom, že sme si ponechali ten návrh zo strany komisie a Dá sa to realizovať iba v rámci 15 dní a preto je možné, súvisí to s týmto, touto zmluvou, ak sa nezmenia teda podmienky tejto zmluvy. A pokiaľ ide o ukončenie z tejto zmluvy, takisto tu máme špecifické podmienky, pokiaľ ide o hľadače, a ktoré plnia konkrétne podmienky v oblasti legislatívy. Ak e, ide o naše kontakty s radou, tak väčšinou sa udeje zvyčajná vec, že členské štáty majú určitý záväzok implementovať túto legislatívu a my musíme jednoducho získať aj určitú, určité informácie ohľadne trhu, potrebujeme informácie a treba zistiť, že či je tu nejaká manevrovacia možnosť nápravy. A takisto, pokiaľ ide o tú digitálnu oblasť, táto sa skutočne veľmi rýchlo mení, takže je dosť ťažké zavádzať legislatívu, zavázať legislatívu na veľmi dlhé obdobie, pretože táto musí byť revidovaná relatívne rýchlo a takisto si myslím, že je veľmi dôležité aj na základe tých diskusí, ktoré prebehli v parlamente, tam odznela otázka, že čo máme robiť s tými neférovými postupmi v rámci obchodu, či máme urobiť nejaký zoznam, alebo čierny zoznam, alebo biely zoznam. A keď už budeme mať takýto zoznam, takýchto ne, ne, negatívnych postupov. Niektoré sa napríklad týkajú transparentnosti, iné sa zase týkajú postupov, ktoré nemôžeme akceptovať na trhu. Takže dovolte mi povedať, že táto legislatíva vedie k trans, väčšej transparentnosti, väčšej férovosti na tých platformách, ktoré máme dnes. Je to vlastne prvý krok, ale budeme mať férovejší trh pre platformy a to bude skutočne veľkým plusom pre firmy, ktoré využívajú tieto platformy, ale takisto pokiaľ ide o spotrebiteľov, ktorí využívajú tieto platformy napríklad pri rezervácii hotelov alebo letov. Takže teším sa, že sa nám podarilo dosiahnuť tento výsledok, hoci to bolo dosť ťažké. Dovolte mi takisto povedať, že sme mali vynikajúcu spoluprácu s výborom Júri. Bolo to vlastne, Júri bol na základe článku 51 začlenený do tohto procesu spravodajca participoval veľmi konštruktívnym spôsobom. Ja si myslím, že toto skutočne bolo príkladné správanie a dúfam, že budeme môcť pokračovať v tomto aj v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne aj tieňovým spravodajcom, a teda tí, ktorí pod, niekedy teda medzi sebou bojovali, ale Så det vil jeg gerne sige tak til, og så vil jeg også gerne sige tak til Pablo og Thomas fra sekretariatet for en meget, meget stor hjælp. Øh, Samozrejme, nedá sa súhlasiť so všetkým. Ďakujeme pekne Pavlovi, ďakujeme Tomášovi, a, ktorý skutočne preukázal veľkú dávku humoru. Ďakujem pekne za vašu pomoc a ďakujem aj Sáre, aj Miklovi, e, môjmu politickému poradcovi, ktorý takisto participoval aktívnym spôsobom na tomto procese. A musím povedať, že sme skutočne mali fantastickú spoluprácu e, so zamestnancami parlamentu a všetko sa to vlastne udialo aj vďaka ním. To, že máme takýto výsledok, máme lepšiu platformu a bude to na prospech jednotlivých obchodníkov a podniky. A dovolte mi ešte na záver povedať aj to, že nám veľmi pomohla Európska komisia, počas rokovaní samotných, v tom zmysle, že sa nám podarilo vyriešiť jednotlivé problémy a spory a to vďaka tomu, že komisia skutočne má veľkú skúsenosť a expertízu v tejto oblasti. Dovolte mi teda povedať, že sú tu aj politické spory, ktoré sa týkajú interného trhu a hovoríme tu teraz o legislatíve, Nebolo, by, sa nám, nebolo by sa nám to bývalo podarilo, ak by sme neboli všetci spolupracovali, ale podarilo sa nám to a myslím si, že to hlasovanie sa udeje buď v marci alebo v apríli počas plenárky a budeme mať dohodu, ktorá sa bude týkať väčšej férovosti a transparentnosti. Ďakujeme pekne za dobrú a konštruktívnu spoluprácu, pokiaľ všetkých, eh, ktorí na tom pracovali. Zajtra na výbore hlasujeme. E, teraz posledný bod na našom programe. Pravidla a postupy, pokiaľ ide o súlad e, s a vymáhaním e, Európskej harmonizačnej legislatívy, pokiaľ ide o výrobky. A spravodajcom je Nikola Danti. Prosím, povedzte nám, ako prebiehajú medziinstitucionálne negociácie. Ďakujem pekne. Ja som spolu s kolegami na, týchto, e, na, tom, na tejto téme pracoval už niekoľko mesiacov, nie je to žiadna novinka. A myslím, že teraz treba ešte trošku pridať, čo sa týka toho tempa alebo intenzity práce na tejto e, téme a chceli by sme konečne aj e, z rady alebo od rady získať nejakú reakciu. Máme tam viac ako 60 e, článkov, čiže je to také nariadenie, ktoré je dosť komplikované a na úvod možno by som mal poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorý takým veľmi konštruktívnym e, prístupom e, alebo spôsobom k tomuto prístupovali. Parlament bol teda nakoniec jednotný, rada trošku tak nebola úplne ochotná ísť E, našou preferovanou cestou chcem poďakovať Elene Galetano, ktorá spravila skvelú prácu, takisto asistenti z jednotlivých skupín, Alexander nás, Francesco z EPP a ďalší asistenti jednotlivých, e, asistenti jednotlivých skupín, pretože sme boli nakoniec naozaj dobrý negociačný tím a podarilo sa nám e, pripraviť také riešenia, ktoré sú dobré v prípade každého zložitého bodu, článku, boli sme kreatívni, Vytvorili sme e, riešenia prišli sme riešeniami, ktoré boli e, uspokojivé, aj to konečné, to konečné nastavenie, myslím si, je pozitívne, pokiaľ ide o kontroly, pokiaľ ide o metodiku jednotlivých národných e, orgánov, pokiaľ ide o ten networking, to všetko sú dôležité body. Chceme, aby bola dobrá spolupráca medzi 500 orgánmi, ktoré majú dohľad nad trhom v Európe Naozaj je ich 500, to som sa nepomýlil, 500 takýchto orgánov dohľadu nad trhom. Dali sme si za cieľ venovať sa aj predaju výrobkov online. Vieme, že toho je tiež dosť veľa, je to dosť veľký fenomén a takisto vidíme tu väčší potenciál, pokiaľ je o spoluprácu výmenu informácií medzi e, členskými štátmi. Takže pokiaľ ide o tieto ciele, myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť dobré e, výsledky, pokiaľ ide o tú online stránku e, kontrola nad trhmi, alebo dohľad nad trhmi, pokiaľ ide ten online predaj a potom mali sme informácie, e, nástroje od národných orgánov, tak aby sme mohli naozaj vykonávať dohľad nad trhom, pokiaľ ide aj o online, aj offline predaj. Článok 4, takisto dôležitý bod, to je úvod, e, pokiaľ ide o toho hospodársky, o hospodársky subjekt, to je relevantný v prípade väčšiných zabezpečenie výrobkov. Je to dôležité, pretože v opačnom prípade by európske a neeurópske e, firmy mali odlišné podmienky a pre európskych výrobcov je to e, samozrejme náročné, máte adresu, e, je tam niekto zodpovedný za tie výrobky, ale na strane druhej sú všelijaké výrobky, ktoré sa dostávajú na európsky trh e, zo strany tretích e, strán alebo tretích krajín, bez toho, aby tam bolo uvedené, kto by mal byť zodpovedný, pokiaľ ide o súlad výrobku s normami a spoločne s radou sme sa dopracovali k takému konceptu referenčný hospodársky subjekt, a to je teda pre nás e, dôležitá vec. Myslím, že máme tu dosiahnutú celkom dobrú rovnováhu, pokiaľ ide o verejný sektor, súkromný sektor, čo sa týka možnosti e, spolupráce, čo sa týka e, platieb zo strany súkromných operátorov snažili sa nastaviť takým spôsobom, aby tam nedochádzalo e, k nejakému možnému konfliktu zájmov medzi kontrolovaným a kontrolujúcim, medzi verejným a súkromným. E, máme tu takisto e, isté nastavenie pokryť o prácu orgánov dohľadu na trhom, takže sme posilnili pravomoci národných orgánov, pokiaľ ide o vykonávanie e, vyšetrovaní alebo nejakých prešetrovaní. E, ten trh je čoraz e, komplexnejší a zavedli sme sem aj možnosť vymenovania európskeho teda aby, aby, aby nemali práva robiť toto iba národné orgány. A chceme posilniť e, systém e, spolupráce, pokiaľ ide o dohľad nad trhom. A niektoré veci sa nám nepodarilo úplne spraviť tak, ako sme si predstavovali. Vždy, keď máte nejaký trialog, keď máte nejaké rokovanie, tak v niečom e, ustúpiť musíte. Ale myslím, že v konečnom dôsledku sme dosiahli výsledok, ktorý je pozitívny chcem eh, všetkým pripomenúť, že v roku 2014 Európsky parlament schválil text eh, ekvivalentný, povedzme, tiež tu na výbore, ale bez toho, aby, bol, eh, aby obsahoval nejaký follow-up, aby, aby bol nejako ďalej odsledovaný. Teraz tu máme nové nariadenie, ktoré započína projekt väčšieho dohľadu, intenzívnejšieho dohľadu nad trhom zo strany národných orgánov a takisto aj intenzívnejšie spolupráce na európskej úrovni. Dôležitou témou e, je tá tzv. interpares revízia. To je niečo, čo sme e, navrhli ako E, povinný nástroj, našli sme nejaké riešenie, ktoré nebolo úplne to, ktoré my sme si predstavovali na úvod, ale je to nakoniec riešenie, ktoré je uspokojivé, otvára to takú pozitívnu cestu, pokiaľ ide o overenie toho, že práca a tie aktivity, ktoré vykonávajú národné orgány naozaj sú na úrovni a že dáva to isté záruky tak našim spotrebiteľom, ako aj e, našim podnikom. Ešte sa chcem poďakovať za spoluprácu a myslím si, že tá, e, ten text zajtra e, by sa mal vybaviť na výbore a teda začiatkom alebo koncom marca, začiatkom apríla by sa mal dostať aj na plenárku, je to dôležitá práca pre všetkých z nás, ale takisto aj pre spotrebiteľov a európske podniky. Ďakujem pekne za vašu prácu na, tohto, na tejto Ehm, tém. Ako si povedali, hlasovanie bude zajtra. Dnes sme už e, vlastne vybavili všetko. Zajtra poprosím vás o 9. tu buďme. Budeme tu mať pani komisárku, e, takže o 9. dovidenia.